Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, ich darf Sie... Dobrý deň všetkým, srdečne vás vítam, teda aspoň všetkých tých z vás, ktorí ste už tu. Rád by som privítal najmä kolegu Hökmarka, ale aj všetkých ostatných kolegov. Samozrejme kolegu Hökmarka najmä preto, že je našim spravodajcom. Ďalej vítam našich hostí aby nás informovali o nejakých ďalších súvislostiach. Nebudem eh, držať nejaký Nebudem tu prednášať nejaký dlhý prejav v úvode, môžem len povedať, že náš výbor sa politikou frekvencií bude zaoberať. Aj v budúcnosti v septembri roku 2010 sme preberali tri opatrenia komisie, aby sme rozšírili ultralýchly prístup k internetu, aby sme tiež využili dostupný vysokorýchlostný internet a v tomto balíčku boli tri hlavné opatrenia, sice odporúčanie k prístupovým sieťam budúcej generácie, ďalej oznámenie k vysokorýchlostnému internetu a tiež stanovisko k novému programu pre rádiové frekvencie, ktoré sú k dispozícii. Toto všetko je súvislosťou a súčasťou stratégie EU 2020 a ide o to prispieť k tomu, aby sme naozaj v otázke posilnenia Európy v oblasti vedomosti a technológií, aby sme skutočne dokázali e, posunúť Európu vpred na tomto poli. Na výbore sme už diskutovali najmä o situáciách, v rozdiel situáciách v mestských a vedeckých oblastiach. Máme dočinenia s odlišnými situáciami, ale ak využijeme e, možnosti, ktoré sú k dispozícii, môžeme prekonať tieto nedostatky. Ak chce Európa ostať konkurencieschopná, musí si stanoviť eh, rozumné eh, širokopasmové ciele. Teraz eh, dnes sa chceme oboznámiť s ďalšími súvislostiami z hľadiska krátkodobých a dlhodobých vyhliadok vo využitiach frekvencií. Dúfam, že prezentácie, ktoré si vypočujeme, budú užitočné nielen pre kolegov Hekmarka, ale aj pre ostatných kolegov budeme môcť aj diskutovať o tom, ako sa tento trh vyvíja, ako e, sa dá očakávať vývoj tohto trhu v budúcnosti, ako sa budú vyvíjať taktiež ceny, ďalej ako sa bude vyvíjať dopyt po takýchto službách a aký dopad, e, aký úžitok budeme mať z týchto nových uvoľnených frekvencií ďalej, aké možnosti predstavujú tieto frekvencie pre hospodársky rozvoj a konkurenceschopnosť, ďalej, akú úlohu to bude mať pre malé stredné podniky a ich rozvoj a tiež ako sa môže optimálne využiť eh, to nové pole uvoľnenej frekvencii, aby sme eh, sa dohodli, či je potrebné harmonizovať toto využitie v rámci EU alebo nie. Budeme teda o tomto diskutovať, vypočujeme si našich odborníkov, a bez eh, nejakých zdlhavých úvodov by som rád hneď dal kolegovi Hökmarkovi slovo. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj všetkým, ktorí e, sú tu prítomní. Chcem oceniť prítomnosť všetkých kolegov, ale som tiež veľmi rád, že sú tu tie nevyspravodajcovia najmä. Práve teraz začíname rokovania medzi jednotlivými politickými skupinami na túto tému. Z môjho pohľadu tieto rokovania o budúcej politike spektra e, sú dôležité z hľadiska posilnenia európskej konkurenceschopnosti Európy, ale sú tiež príležitosťou stať sa centrom tvorivosti a inovácií Trošku ma zarazilo minulý týždeň pán predseda, keď prebehol summit vo Washingtone a bolo to akoby stretnutie dvoch najväčších e, ekonomík sveta, Spojených štátov amerických a Číny. Takto sa to opísalo. Nož, a táto schôdza vychádzala z nesprávnych eh, dohadov, pretože eh, hospodárstvo Spojených štátov a Číny sú na druhom a treťom mieste, zatiaľ čo ekonomika Európskej únie je na prvom mieste. Niekedy na to zabúdame, niekedy sa vzdávame svojich ambícií zbytočne. Niekedy mám dojem, ako by sme mali ambície byť na tretej alebo na štvrtej priečke budúcnosti. Ja myslím, že takto by sme to nemali vnímať. Mali by sme sa snažiť o to, aby Európa bola najlepšia. A práve v tomto duchu musíme zabezpečiť, aby sme čo najlepšie využili možnosti, ktoré Európa má. Politika spektra nám ponúka celú škálu reforiem, ktoré môžu vytvoriť nové možnosti pre európsku ekonomiku. Rád by som pripomenul všetkým jednu vec hlavne Prečo hovoríme o Spojených štátoch a o Číne ako o najväčších hospodárstvách a zabúdame na ekonomiku Európskej únie? Je to preto, že majú väčšie trhy. Zatiaľ, čo my máme e, trh, ktorý nie je celkom jednotný, je prostreštený. A preto ich e, vnímame, že sú na vyšších pozíciách ako my. Myslím, že celý trh s telekomunikačnými službami je pre nás obrovskou príležitosťou, aby sme si uvedomili, ako môžeme naplňať digitálny vnútorný trh a tiež digitálny e, trh e, v plnej miere so všetkým, čo to obnáša. Aby sme spomenul nejaké mená z podnikateľského prostredia, napríklad Google, Yahoo alebo ktorákoľvek iná moderná firma spravidla pochádza z Spojených štátov amerických. A ich proťažky e, z Európy nikdy e, sa nedostanú na rovnakú vysokú úroveň, pretože americké firmy majú rovnaký e, vstup na naše európske trhy, zatiaľ čo európske firmy nemajú takýto vstup na svetové trhy. V budúcnosti zaznamenáme podobný vývoj aj zo strany čínskych a indických firiem. Myslím teda, že musíme postupovať tak, aby sme umožnili našim firmám viesť vývoj. Nesmiem zabúdať, že Európa bola vo vedení v telekomunikačných službách a v internete 90. rokov, pretože my sme zaviedli e, normu frekvencie GSM. Myslím, že tým, že sa rozvíjajú veľmi rýchlo operátory, tiež technické zariadenia, a využívajú sa moderné technológie. Toto všetko umožnilo túto našu toto naše vedúce postavenie. Nebolo to teda len kvôli vzniku tohto nového odvetvia telekomunikácií, bolo to aj preto, že sa zvyšila produktivita v európskom podnikateľskom prostredí. A to napokon vidíme na celom svete. taká to je skutočnosť. Internet, vysokorýchlostný internet, moderné technológie o mnoho e, zvýšili produktivitu práce oproti minulosti teda keď hovoríme o digitálnom vnútornom trhu alebo keď hovoríme o politike spektra, nehovoríme len o tom, ako vytvoriť čo najlepšie, najpriaznivejšie podmienky pre európsky telekomunikačný priemysel alebo operátorov. Ide aj o to, ako zabezpečiť, aby európske podniky, európske médiá, európska kultúra, európske služby, európske podniky a celá podnikateľská obec a tak ďalej a tak ďalej mali čo najlepšie príležitosti v budúcnosti. Podľa mňa e, týmto sa musíme ujať aj zodpovednosti. Uvoľniť čo najväčšiu časť tohto spektra, ktoré bude nevyhnutné na to, aby sme boli vo vedení. Nie toľko, koľko by nám stačilo na tú tretiu priečku, ale toľko, koľko by nám koľko by sme potrebovali, aby sme boli vo vedení na prvom mieste v oblasti inovácií a vo vytváraní nových odvetví a nových firiem. Myslím, že je to zodpovednosť, ktorú musíme prijať. A to už teraz. je to e, situácia, kedy môžeme získať všetko alebo nič, e, pretože ak premeškáme túto príležitosť, tak stratíme veľmi mnoho o 10 rokov, totiž e, sa celý tento sektor úplne zmení a my by sme mohli zmeškať vlak. Mnoho sa diskutuje o protichodných záujmoch. vysielania a rôznych obchodných e, možností využitia. Myslím, že to nie je správne e, diskutovať o týchto témach. Mali by sme najskôr diskutovať o tom, ako zabezpečíme vysielanie a kultúru, ako by tieto odvetvia mohli využívať v plnej miere e, vysokorýchlostný internet a mobilný internet a zároveň zabezpečiť, aby tradičné vysielanie nebolo obmedzované Musíme zmeniť štruktúry, ale musíme zároveň zabezpečiť rovnaké eh, vysielanie ako v súčasnosti. A to sa nám podarí, ak budeme dostatočne pružní, ak budeme mať eh, vhodné ciele a síce uvoľnenie čo najväčšieho podielu tohto spektra, ale tiež zabezpečenie eh, spravodlivosti a kompenzácie pri prideľovaní týchto frekvencií v prípade potreby. A ak budeme mať takéto ciele, tak myslím, že sa nám môže podariť mnoho. Potrebujeme to preto, že keď sa pozrieme na čísla o tom, ako sa zvyšuje využívanie mobilných e, služieb. Sú to skutočne astronomické čísla. Niekedy na to zabúdame, pretože tie čísla sú tak vysoké, zdajú sa nám až úplne nereálne. Myslím, že dnes sa k tomu ešte vrátime, ale keď si uvedomíme, že od teraz do roku 2014 je možnosť navýšenia využitia mobilných služieb až 30-násobne. A keď si uvedomíme, že v jednotlivých členských štátoch tam, kde už je e, najvyššia, že to preniknutie je e, najvyššie, tak to číslo je ešte vyššie, ten násobok je ešte vyšší. Teda teraz ide o to, či chceme byť vo vedení, či chceme byť čo najpružnejší, aby sme zabezpečili zároveň aby Európa bola vo vedení, aby sme spustili skutočne fungujúci európsky vnútorný trh pre všetky výrobky a služby aj za využitie telekomunikačných štruktúr a zároveň zabezpečiť vysielanie a poskytovanie obsahu tak ako doteraz. Myslím, že je na nás, aby sme využili túto možnosť a postavili Európu do vedenia. Možno je to pre niektorých um, provokačné, ale ja si myslím, že nie je nič provokačné na tom eh, to tvrdení, keď hovorím, že Európa musí byť najlepšia. Ďakujem. Ďakujeme pekne za tento úvod. Najskôr v prvom paneli máme troch rečníkov. Dohodli sme sa, že budú hovoriť každých 10 minút, tak aby potom bola možnosť ešte diskutovať Najskôr by som dal slovo zástupcovi firmy Vodafone, pánovi Richardovi Fizmu. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. Uh, Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za pozvanie, aby som k vám dnes uh, do poludnia som mohol prihovoriť. Budem hovoriť stručne, pretože pán Hokmark už povedal väčšinu z toho, čo som chcel povedať aj ja. A súhlasím s tým, čo už oznelo podľa môjho názoru spôsob, akým riadime pridelovanie a využívanie spektra, je veľmi dôležitý faktor v našej branži a práve nad týmto faktorom vy, ktorí zodpovedáte za politiku a tvorbu politiku, máte veľký vplyv. Dôvod je veľmi jednoduchý. Bezdrutový sektor ako taký, to znamená mobilní operátori, vysielateľia, a ostatní, ktorí využívajú to, tento zdroj, ktorý je už zriedkavý, umožňujú obrovský rozsah hospodárskych a spoločenských aktivít v Európe. A to sa deje už dnes. A rozsah toho, čo sa dá urobiť bezdrôtovými technológiami, sa bude len zvyšovať a v budúcnosti ďalej rozširovať. Zároveň celkový rozsah spektra, ktoré máme k dispozícii, aby mohlo podporovať tieto, tento potenciál, to zostáva rovnaké. Spektrum na podporu všetkých týchto aktivít v Európe je presne rovnaké, ako majú Američania a Číňania, takže nemáme žiadnu konkurenčnú výhodu Žiadny región nemá viac spektra ako iný región. Konkurenčnou výhodou sa môže stať to, ako maximalizujeme výnosy, návratnosť, ako maximalizujeme hospodárske a spoločenské výhody, ktoré je možné vyvožiť z toho istého množstva, z toho istého rozsahu spektra, ktorý, ktoré je konečné a ako budeme hospodáriť s týmto zriedkavým, s týmto vzácným zdrojom, až tam sa ukážu konkurenčné výhody voči Amerike alebo Číňanom. Politika prideľovania a využívania spektra historicky e, nebola dobre v Európe zvládaná. Možno si spomeniete, že sme mali aukcie na 3G iba pred desiatimi rokmi a tieto aukcie takmer znefunkčnili mobilný priemysel v Európe a ponechali napätie medzi tvorbami politík, medzi rozličnými inštitúciami a takisto napätie medzi rozličnými sektorovými skupinami a priemyselnými odvetviami. Toto napätie, tieto tlaky zostali nevyriešené a príliš dlho na ne nikto neodpovedal. Bezdrôtový sektor v Európe prosperoval napriek tomu a nie pre to, ako sme riadili a využívali spektrum v minulosti. Niekedy však podceňujeme to, ako ďaleko sme zašli na ceste vpred, pretože sa udiali oveľa, veľmi veľké skoky vpred za ostatných pár rokov a kombinácia RSPP predchádzajúcich rozpráv a novelizácii e, balíčkov o telekomunikačných službách boli všetko dôležité kroky vpred. Ale to sa všetko iba začalo týmito krokmi a ešte stále máme pred sebou veľa práce. Chcel by som sa stručne zmieniť o dvoch oblastiach, v ktorých podľa mňa sme napredovali najviac a potom stručne o oblastiach, ktorých máme ešte isté dlhy. Ciele RSPP pri využívaní potenciálu digitalizácie vo všetkých členských štátov do roku 2030 sú dôležitým krokom vpred. Pamätám sa, že až v roku 2008 sme publikovali prvú správu, prvý mobilný operátor po prvý raz v mobilnom sektore mobilných telefónov, prvú správu o využití potenciálu digitalizácie a to medzi 60 a 160 miliard amerických dolárov. A toto mohla byť potenciálna hospodárska hodnota pre Európu. Ak by sme pôvodne e, stanovené hodnoty na roku 2014 dodržali, tak táto správa predpovedala, že praktické aktivity by sa mali sústrediť najmä na politiku spektra. Ešte stále sme však 3 alebo 4 roky za Spojenými štátmi vo vývoji. Naše obavy sa však nenaplnili a začala sa diskusia medzi rozličnými aktérmi. To je však dôkaz toho, že je lepšie si dať ambicioznejšie ciele pri prideľovaní využívaní spektra, ako sme pôvodne očakávali. Nemali by sme sa báť zmien, ktoré prídu v budúcnosti a nemali by sme sa báť tak, ako sme sa báli v minulosti. Pretože v Európe príde mnoho zmien nie len pri spektre, ale aj v iných oblastiach, ak budeme chcieť byť konkurencieschopní e, celosvetovo. Prospech z e, rozhodných krokov, ktoré sa nám podarilo urobiť, ako je napríklad využívanie potenciálu digitalizácie, sú jasné spektrum. Bolo v Nemecku úspešne pridelené na aukciách, e, rozdelené na aukciách a Nemecko rozbehlo siete 4G vo vidieckých oblastiach Nemecka. Už máme 1500 staníc s technológiami 5G, ktoré sa zaktivizujú do konca marca. Ale zároveň za to isté obdobie Verizon, americká firma, slúži, obslúži 150 miliónov Američanov. Nemecko a Fínsko sú pioniermi technológií 4D v Európe, ale, ako povedal pán Hockmark, potrebujeme teraz zožať úrodu z kolektívnych aktivít, celoeurópskych aktivít a preto ciele, ktoré boli stanovené na roku 2014, e, sú nedostatočné. Musíme akcelerovať, musíme zvážiť iné alternatívy využívania spektra do budúcnosti. Najprv musíme e, konsolidovať progres, ktorý sme už dosiahli v prideľovaní a využívaní spektra. Druhá oblasť, ktorej sme naozaj dosiahli veľa, je využitie mobilných telef- využitie spektra mobilnými telefónami, ktoré už teraz používame. Technológia GSM, pri presadzovaní ktorej parlament hral veľmi dôležitú úlohu, je jedným z takýchto úspechov. Úloha GSM a frekvencií, ktoré súvisia s GSM, ponúka služby širokého pásma 90 rumunskej populácie a to je najväčší prienik e, technológií, spomínaných technológií v Európe. V vidieckej oblasti Rumunska teraz služby širokopásmových služieb môžu využívať ľudia za 5 eur mesačne. Podobné aktivity sa rozbiehajú v Taliansku, Francúzsku a Veľkej Británii. Taliansku, GSM technológie využívaní využívame na pokrytie vyše tisíc vidieckých oblastí a v Taliansku tiež tieto komunity predtým nemali žiadny prístup k širokopásnovým technológiám. V Británii používame technológiu 3G na 50 percentách Británii, ale opäť je to len cieľ do roku 2014 a takisto sa plánuje zvýšené využívanie technológií GSM. Tento pokrok má naozaj pros tohto pokroku majú prospech európsky občania, ale teraz chcem hovoriť o oblastiach, ktorých sme až tak nenapredovali. Prvou oblasťou je to, že treba skutočne zabezpečiť, aby sme vyťažili spektrum maximálne. Najmä využívanie spektra verejnými ustanovizňami, verejným sektorom je nedostatočný. Ne? A keď sme v časoch finančných úspor, myslím si, že tu je to miesto, kde by verejný sektor mohol efektívnejšie fungovať. A tam treba striktne povedať, že veci sa majú takto. Napokon, po druhé, musíme obozretne nakladať s takými záležitostiami, ako je vyhodnotenie konkurencie schopnosti v súvislosti s RSPP. Trh musíme náležite kontrolovať a vyhodnocovať, aby sme zbadali také zmeny pri využívaní spektra, ktoré eh, treba podchytiť a využiť v priemyselných sektoroch a branžiach. A takéto pohyby sme za ostatných 5 rokov v Británii pozorovali. Musíme nastoliť štandardy, Nesmieme používať spektrum ako výhovorku na prílišnú právnu úpravu, na zošnurovanie e, zákonmi. A napokon, keby bolo prideľovanie z frekvencie na spektre pridrahé, či už je to obnovenie spek- prideleného spektra alebo pridelenie spektra po prvý raz, môže samozrejme rozvrátiť pokrok, ktorý sme už dosiahli. A pod finančným tlakom, ktorému čelia členské štáty, je to o to nebezpečnejšie. Jednou z branží, ktorá bude hnacím motorom v Európe, bude iste táto branža. A čo sa týka verejných financií, musia sa zapojiť, pretože inak ohrozia dlhodobú hospodárskú budúcnosť Európy. Toľko je v stávke. Z mojej strany je to všetko. Ďakujem za pozornosť. Chcel by som sa poďakovať a slovo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 podporiť všetko, čo tu e, doteraz zaznelo. Nie je to žiadne veľké prekvapenie. E, BBC je e, verejným je poskytovateľom verejných služieb. Sme otvorení rôznym návrhom. Chceme, aby koncesionári mali k dispozícii to, čo očakávajú. Očakávajú od nás kvalitné služby a my im tieto služby musíme poskytovať Aktívne sa zapájame do poskytovania našich služieb. E, napríklad e, úspech e, zariadenia iPlayer je pre nás veľmi dôležitý, sme na to hrdí. Teraz chceme sa posunúť ďalej na rebičku zvyšovania a modernizácie našej, našich služieb. Pre nás je dôležité uvedomiť si, že aj keď ľudia chcú viac eh, širokopásmových služieb, ešte stále sú skôr za um, starú dobrú lineárnu televíziu, ktoré si môžu jednoducho sadnúť eh, v obývačke a majú ju ľahko dostupnú. Eh, pôsobíme v um, procese 800 MHz spektra. Using this case study to see how we Chceme sa snažiť hľadať spôsoby, ako môžeme čo najviac dosiahnuť ešte zefektívnenie fungovania tejto našej služby. Teda ehm, tomu, čo tu zaznelo, my eh, vnímame našich eh, spotrebiteľov vo viacerých eh, ehm, úlohách. Chceli by alebo relatívne už aj využívajú naše služby, ale zároveň chcú využívať aj e, širokopasmový internet, e, využívajú rôzne mobilné zariadenia. E, je im jedno, kde sa nachádzajú, chcú mať túto službu k dispozícii, kdekoľvek sú. Ak napríklad ich zaujíma kráľovská svadba, tak by ich zaujímalo sledovanie tohto programu kdekoľvek ak chcú mať k dispozícii správy, tak eh, si to najradšej eh, pozrú na svojom smartfóne. Ehm, radi si sadnú do svojej obyvačky pohodlne pre televízor, ale veľmi radi si sledujú správy aj na internete, ak ide o um, historický dokumentárny film. Radi si ho pozrú kedykoľvek majú čas, eh, dokonca aj v noci. A taktiež radi využijú možnosť širokopásmového vysielania. Okrem toho, radi zasielajú aj nám um, fotografie alebo zábery z toho, čo zažili, čo videli. Teda je to obojstranný proces. Uvedomujeme si eh, tento posun a chceme sa vyvíjať aj rovnako rýchlo, ale zároveň aj rovnako pomaly ako spotrebitelia. A boli by sme radi, keby sme naďalej mohli uspokojovať všetky ich potreby. A v súčasnosti vo Veľkej Británii e, digitálna terestriálna televízia je ešte stále hlavnou platformou. Je to platforma, ktorá je hlavným um, spôsobom poskytovania televízneho signálu 45% spotrebiteľov, ale taktiež e, je to platforma, kde väčšina ľudí využíva na príjmanie televízneho signálu. Teraz sa nám podarilo e, zabezpečiť prechod na digitálnu televíziu pre štvrtinu domácnosti. Do roku 2012 očakávame uzavretie tohto procesu, respektíve začiatkom roka 2013. Doposiaľ e, tento proces bol veľmi hladký a to práve preto, že postupujeme pomaly a pripravili sme sa veľmi dôsledne. Mm, televízia eh, DTT vo Veľkej Británii a tiež na svete je čoraz efektívnejšia, ako sa ukazuje. Eh, tiež sme zavedli DVDPT a využívame tieto nové technológie a vidíme, že do veľkej miery pomáhajú poskytovať eh, efektívne využívanie spektra až 67 dodatočnej kapacity máme k dispozícii a ak by sme využili MPG4, vyžaduje si to iba 50 celkovej kapacity pre rovnakú službu. Mm, teda hľadáme neustále e, formy zlepšenia e, efektívneho využitia spektra. Ale znamená to e, taktiež, že onedlho budeme môcť uvoľniť telespektrum, ktoré potrebujeme pre vysielacie služby pretože DTT možno ešte stále bude naďalej jediným riešením, ktoré bude vhodné pre niektorých eh, spotrebiteľov, hm, pretože tým si môžeme plniť svoju verejnú povinnosť eh, služby. Je to dostupnejšie, mnoho jednoduchšie ako napríklad s využitím satelitu. Ďalej je, eh, je hm, to dostupnejšie hľadiska nastavení, e, keď nie je možné namontovanie antény na strechách. A taktiež e, je to dostupné vlastne všade. Ďalší faktor, ktorý je dôležitý aj z hľadiska hospodárskej súťaže, je faktor, ktorý súvisí s ďalšou vlastnosťou um, digitálnej terestriálnej televízie. Je to platforma, ktorá nemá žiadne obmedzenia poskytuje aj platené služby, ale taktiež e, bezplatné. Teda myslím, že v dnešnej dobe nie je vhodné úplne rušiť e, vysielanie formou e, všeobecnej a dostupnej televíznej služby. V procese prechodu na digitálnu televíziu nedostatočne efektívnou koordináciou činnosti medzi našim regulačným orgánom a medzinárodnými organizáciami, ktoré sa zaoberajú príjmať rozhodnutí. Veľká Británia a celé vysielacie odvetvie musia presunúť um, časť tohto úsilia. Tento plán prechodu musia prehodnotiť. Mali sme v pláne um, uvoľniť 61 eh, a 62 tieto kanály. Ehm, pôvodne sme však mali v pláne uvoľniť iné kanály. Vieme, že môžeme uvoľniť veľkú časť spektra, ale zároveň vieme, že sú s tým spojené aj náklady a eh, o tom by, tom by som rada povedala niečo viac. Vo Veľkej Británii sme museli uvoľniť dve stanice pre mm, DTT, zatiaľ čo sme budovali novú tranzičnú sieť a zároveň sme museli uvoľniť eh, Um, kanál, ktorý využívali radiové mikrofóny, to znamená každý v celej krajine v času na čas využíva tieto služby na to, aby sme uvoľnili tieto stanice, tieto kanály. Odhaduje sa, že to bude stáť 100 až 200 miliónov libier. A ak by sme k tomu pridali všetky riadové mikrofóny, stalo by to ešte ďalších 30 miliónov naviac. trvá relatívne dlhé obdobie uvoľnenie týchto služieb a je to dosť rozsiahla úloha. Nemyslím, že sa nám podarí uzavrieť tento proces do januára 2013. Dokonca myslím, že je to vôbec e, nemožné e, do, naplniť to do tohto obdobia. Možno do polovice 2015 by bolo trošku reálnejšie, že sa nám to podarí naplniť. Teda ak 800 MHz bolo veľmi ťažké uvoľniť. Um, zamyslela sme, zamyslela sme sa nad presunom, nie nad uvoľnením, nad presunom 700 MHz. Toto by si vyžadovalo úplné preplánovanie digitálnej e, siete, nielen v Veľkej Británii, ale aj v celej Európe a to formou konferencie, digitálnej konferencie, nie je zaručené, že by sme zabezpečili nejaké pokrytie alebo rovnakú mieru využitia. Teda mohlo by to znamenať, že zhruba štvrtina obyvateľstva by stratila e, prístup k terestriálnym službám a zhruba 30 až 50 domácností by muselo zmeniť e, nejaké svoje nastavenia alebo zmeniť nastavenia svojich antén na strechách. Teda pri najmenšom by tam boli obrovské náklady pre spotrebiteľov a možno v niektorých prípadoch by úplne stratili prístup k televíznemu signálu. Teda je to veľmi komplikovaný proces. Netvrdím, že sa nám to nepodarí. Môže sa nám to podariť, ale bude to trvať dlhšie, ako sa očakáva. Je to veľmi komplikovaný proces, vyžaduje si rozsiahle plánovanie, je potrebné eh, komunikovať intenzívne na verejnej úrovni. A v tomto procese musíme eh, vyhodnotiť aj možný negatívny vplyv na budúcu, budúce efektívne poskytovanie našich služieb, pretože uvedomujeme si, že problém nespočíva v tom, či využívať viac alebo menej spektra na vysielanie. Problém spočíva v tom, kedy, alebo vôbec niekedy, budeme schopní presunúť sa k iným vysielacím mechanizmom, respektíve k úplne k široko pásmovému vysielaniu. Teda riziko a náklady takéhoto opatrenia sú nám jasné, ale sú e, s tým spojené aj dostatočné výhody? Nuž, e, my by sme radi spoločne vypracovali štúdiu, radi by sme sa presvedčili o tom, čo presne bude znamenať takéto zavedenie nových služieb, aká bude situácia od 10 ročia a koľko spektra budú e, tí, ktorí užívateľia potrebovať, kde presne bude potrebné spektrum a ďalej na úrovni akých frekvencií sa bude využívať spektrum, či už pôjde o 2,6 GHz, alebo 3,4, alebo 3,6 GHz. Ja si nemyslím, že 700 e, MHz je najlepšie spektrum pre širokopásmové služby. Teda každý musí zvážiť e, všetky služby, ktoré budú spotrebiteľa potrebovať o 10 alebo 20 rokov a musíme sa snažiť nájsť taký spôsob, ako budeme mať dostatok spektra k dispozícii, aby sme dokázali naplniť všetky tieto očakávania. Alebo potom nájsť nejaké iné formy poskytovania týchto služieb. Teda, ak chceme vychádzať z dôkazov v príjmaní rozhodnutí, musíme e, vyhodnotiť náklady a zisky. Nestačí len prehodnotiť náklady takéhoto uvoľnenia. A myslím, že v prípade toho uvoľnenia 700 MHz máme dostatočne podrobné štúdie. Vieme, že v Veľkej Británii e, by tie náklady boli zhruba 2 až 3 e, miliardy libier na uvoľnenie o 800 MHz pásma, respektíve tie výhody sú iba očakávané, ak by sme uvoľnili e, tieto časti spektra vo výške 800 MHz. Eh, stalo by to zhruba 2 až 3 miliardy libier. Všetky výhody eh, takéhoto prechodu na digitálnu siete eh, by sa stratili, ak budeme konať čo najrýchlejšie, ak sa budeme snažiť naplniť všetky očakávania spotrebiteľov, získame o mnoho viac. A nemyslím len viac z hľadiska ehm, finančných prínosov, ale aj v oblasti kultúry. A na toto sa nesmie nikdy zabúdať, pretože aj vysielanie má obrovské kultúrne výhody, e, ďalej taktiež sociálne výhody pre širokopásmové pásmo a tak ďalej. Na to nesmieme zabúdať. Je potrebné teda si uvedomiť, že e, služby vysielania sú dôležité pre spotrebiteľov a preto aj v najbližších 10 alebo 15 rokoch bude poskytovanie týchto služieb digitálnou terestriálnou televíziou dôležité. Je potrebné zohľadňovať verejné hodnoty v rozdeľovaní budúceho uvoľneného spektra. E, uvoľnenie 800 e, MHz bude spojené s veľkými nákladmi, ale nie je reálne urobiť e, túto zmenu do roka 2013. Skôr polovica roka 2015 je reálnejšia. E, nemusíme teraz zachádzať ďalej v našich cieľoch, musíme sa však zamyslieť nad tým, čo by bol ďalší krok. Na tomto sa zhodneme. E, ďalej presunúť 700 MHz by mohlo byť ďalším krokom, ale je to zatiaľ veľmi vzdialené takéto opatrenie. Okrem toho musíme zvážiť, e, aké rozhodnutie je potrebné prijať v tých vyšších e, pásmach a možno ešte efektívnejšie využitie e, spektra pod hodnotou 1 GHz. Tam sú totiž niektoré časti spektra využité neefektívne alebo vôbec nevyužité. Možno by bolo tiež vhodné poskytnúť vyššie kapacity teda snažme sa skutočne analyzovať, aké potreby majú naši spotrebitelia, naši klienti, snažme sa ich e, naplniť čo najlepšie. E, nič nie je nemožné, ale všetko stojí nejaké úsilie, nejaké peniaze. A tieto náklady sa musia odzrkadliť aj u tých, ktorí budú mať e, prospech z tých výhod, ktoré budú spojené s takýmto úsilím. Teda, ak sa toto uskutoční vo Veľkej Británii, ak sa uvoľní tých 800 MHz, ak vláda zaplatí, pokryje tie úvodné náklady pre spotrebiteľov, toto opatrenie bude nevyhnutné. Ak um, bude výhodnejšie využiť spektrum pre niektoré druhy služieb, neznamená to, že služby, ktoré už teraz existujú uh, za využitia spektra, nemajú žiadnu hodnotu. To nie my sa musíme snažiť prehodnotiť tú okrajovú hodnotu nových služieb, ten prínos nových služieb. A ak táto hodnota bude dostatočná na to, aby sme dokázali oprávniť náklady na uvoľnenie spektra, potom sa musíme snažiť uvoľniť toto spektrum. Musíme postupovať podľa veľmi pozorne zváženého plánu a musíme mať na pamäti aj vývoj na najbližších 10 až 20 rokov. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší príspevok bude od pána Simonda Forča, SCF Associated. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa všetkým poďakovať za to, že ste nás pozvali na túto prezentáciu. Je to pre nás radosť aj výsada A ja mám teraz zaujímavú úlohu, pretože v priebehu desiatich minút sa e, musím pokúsiť vás presvedčiť o tom, ako používame rádiové spektrum. Pred 125 e, rokmi sa začali prvé pokusy s rádiovým spektrum, odvtedy to trošku e, pokročilo a tie koncepty už e, nezmeníme, ale môžeme ich zefektívniť, môžeme to spektrum využívať efektívnejšie vďaka počítačom, ktoré dnes máme k dispozícii. V prvom rade, ak toto bude fungovať, chcem sa pozrieť na to, čo bude ovplyvňovať budúce využitie spektra a chcem položiť niekoľko otázok o tom, ako vlastne dnes pridelujeme e, spektrum a či je to správny spôsob. No a na záver veľmi rýchlo, jednoducho, sa chcem pozrieť na nové spôsoby zdieľania a čo znamená to zdieľanie sharing v ekonomickom kontexte pre Európu. A chcem takisto načrtnúť, aké sú výhody nie len pre priemysel, ale aj pre vedeckú oblasť a pre malé a stredné podniky a veľké podniky. Toto je graf, ktorý som viac krát v posledných eh, šiestich rokoch eh, kreslil, ale viackrát som ho nakreslil zle, pretože som viackrát podcenil rast mobilného sektora. Je tu veľký tlak na spektrum. Vidíme, že mobilný sektor naozaj narástol a využíva a potrebuje čoraz viac spektra. Čiže rastie rýchlejšie, ako sme očakávali. A toto je taký globálny pohľad, ale musíme pripustiť, že mobilný sektor mimo Európy sa vyvíja takisto rýchlo ako u nás a to, čo sa tam deje v ohľadom produktov a služieb je takisto významné ako to, čo sa deje u nás. Ak sa zamyslíme nad stranou dopytu, boli sme svedkami veľkého rastu dopytu, pretože rastú príjmy, prerozdeľujú sa príjmy a to ovplyvňuje aj rast počtu eh, používateľov eh, nových. Eh, máme ďalší dopyt po kapacite konvergenciou údajov a hlasu. Takisto je väčší dopyt po internetových obsahoch a službách. Na druhej strane tu máme stranu ponuky a tento model je viditeľný mnohými spôsobmi. Je to ale ten slon v tejto miestnosti, pretože teraz sme svedkami toho, že prichádza tlak zo strany internetového priemyslu, ale takisto aj z elektronického priemyslu a počítačového priemyslu. A tí hovoria, že takisto chcú spektrum a chcú ho využívať novým spôsobom. A to je úplne nový model Dnes uh, hovoria títo ľudia, že chcú mať rádiové uh, produkty, ktoré chcú uh, predávať svojim zákazníkom bez toho, aby boli obmedzovaní licenciami alebo spektrom. Tu navidíte nejaké čísla pre západnú Európu. 37-násobný rast mobil, objemu mobilných dát za 6 rokov, čiže očakávame naozaj obrovské nárasty. Teraz zdá sa, že spektrum je pod obrovským tlakom, avšak keď si pozrieme analýzy e, v rôznych oblastiach vidieckých alebo husto obývaných mestských oblastiach a pozrieme si aj USA, tak vidíme, že spektrum je v tej modrej oblasti väčšinu dňa a to tá nám umožňuje zistiť, že nejaká licencia, ktorá vtedy tam bola predaná, nie je až tak používaná. Čiže si kladieme otázku, či je tu priestor e, nejakým spôsobom inak využívať túto licenciu. Teda je tu otázka, či naozaj je nedostatok, taký veľký nedostatok o, e, spektra. Alebo či je to skôr tento nedostatok umelý produkt archaických verejných politik. Odkedy sme začali regulovať spektrum pred prvou e, svetovou vojnou aj po nej, sme mali tri modely riadenia spektra. Mali sme e, regulátorov, komanditnú kontrolu a takisto vládnu kontrolu, ktorá pridelovala veľa e, vojsku. Takisto sme E, mali také modely, že hlavným cieľom vlády bolo dávať spektrum svojim priateľom. No a potom tu máme tie myšlienky maximalizácie hodnoty, mali sme aukcie, mali sme sekundárne aukcie, prístup, že trh to všetko vie najlepšie, takisto aj viac flexibility, ale ak ste niekedy boli v správnej rade, veľkého mobilného operátora, tak ste zistili, ako ľudia e, skupujú spektrum nie preto, aby umožnili poskytovanie služieb, robia to aj preto, ale skôr chcú znemožniť služby svojich konkurentov. Takto to funguje v mobilnom priemysle. No a ak sa začneme zamýšľať nad nejakým novým pohľadom, novým manažerským modelom, tak ten tretí model je, väčšina spadá do prvých dvoch modelov a myšlienka flexibilného e, zdieľania a obyčajných ľudí, obyčajných subjektov, už to využívame Wi-Fi, Bluetooth, mobilný sektor ide smerom mobilných platieb. Takisto Máme spôsoby napríklad zdravotníckého využívania e, spektra, alebo využívame ho v súdnictve, otvárame naše garážové brány pomocou spektra, čiže teraz sme svetkami otvárania sa menšieho množstva spektra, ktoré sa intenzívne využíva. Vidíme to v Spojenom kráľovstve. O2 e, chce spustiť 3G sieť tým, že všetky svoje broadbandové dáta e, bude e, prenášať cez Wi-Fi pripojenie. Aké sú spôsoby, akým si môžeme e, zdieľať spektrum? Môžeme skryť signál ako nízkourovňový signál s nízkou úrovňou hluku. Na to potrebujeme dosť veľa matematiky, aby sme to mohli urobiť televízny signál si možno ani neuvedomíte. Môžeme to dať do takého kontextu, kde nemôže dojsť k žiadnej uh, interferencii, veľmi krátky dosah napríklad. Potom môžeme napríklad uh, zintenzívniť signál iných, čiže môžeme urobiť veľmi veľa. Keď sa pozrieme na rôzne knihy, ktoré teraz vychádzajú, vieme, že Veľa vedeckého výskumu sa investuje do týchto rôznych prístupov a všetky e, šírku pásma nahradzujú nejakými počítačovými technológiami. Nebudem e, zachádzať do zvyšku tých technológií, na to budeme mať čas. Chcem vám len ukázať, že toto sú e, tie veci, ktoré sú predmetom výskumu radiologickej oblasti v súčasnosti a Európe otvárajú obrovské možnosti jednak pre malé a stredné podniky, ale aj pre veľké podniky, aby boli kreatívne a aby boli na špici e, vo vyvíjaní týchto nových technológií. Zároveň tu máme myšlienku, že môžeme vysielať televíziu e, novou sieťovou technológiou. Mnohé členské štáty v Európe v súčasnosti v do veľkej miery využívajú broadcast TV. A hovorila o tom aj Catherine a ten jej prejav ukážkovo dokázal, ako môžeme broadcast TV efektívnejšie využiť môžeme e, pomocou broadbandu toto poskytnúť veľkému množstvu ľudí. Moje deti už nepozerajú televíziu, pozerajú svojho Macintosha a takisto pozerajú televíziu cez počítač, stiahujú si e, video na požiadanie, pozerajú to, čo chcú vtedy, kedy chcú. Aké, sú, aké je budúce smerovanie? Základné ciele je, aby sa zaviedli praktické alternatívy využitia spektra aby e, sme sa vyhli samozrejme konfliktom, ktoré vyplývajú z interferencie signálov a chceme to, čo pre každého používateľa by malo byť Effective Commons. Čiže tá oblasť kde e, získame vďaka dlhému dosahu e, lacné siete, to je 600 MHz, to je kvalitná penetrácia do budov. Keby sme v Európe jasne povedali, že si budeme viacej zdieľať spektrum a že sprístupníme e, širšie pásmo Wi-Fi, tak potom 600 e, MHz toto pásmo by sa stalo veľmi zaujímavým. Možno je to aj provokatívne a tu navidíte scenár, ktorý bol vypracovaný pre jednu európsku vládu pred nejakým časom, kde sme mali skúmať budúci rozvoj spektra. Možno to trošku tu preháňame, ale možno ani nie. Ale hovoríme tu asi toľko, že to, čo je vyňaté z licencie Commons, biele miesta, white spaces a tak ďalej. Toto by mohlo rásť v nasledujúcich rokoch a mohlo by to pokryť viac spektra. Mohli by ste povedať, že to, čo sa reguluje e, na trhu rôznymi dražbami, sekundárnym obchodovaním a tak ďalej, že to je možno príliš optimistické, ale ja som sa pozrel na stránku Ovkom. V roku 2000 viac ako 95 spektra bolo kontrolovaného. A keď sa pozrieme na rok 2010, tak tento podiel sa znížil na 22 círka percent, čiže trhové mechanizmy teraz riadia asi 72 spektra. A z licencie vyňatý je podiel, ktorý je zaujímavý. ten e, stúpol zo 43 na 6,9 a otázka je, či to má byť ešte vyššie. Komunikácie, ktoré sme videli v predchádzajúcom grafe, že 30 by mohlo byť commons, Nemám rád tie slova underlay a overlay, ale takýmto spôsobom to asi pôjde. Čiže toto je obrovská príležitosť pre inovatívne produkty, pre vytváranie nových pracovných miest. Môžeme vytvoriť intelektuálny kapitál, napríklad transakcie o mobilný internet a tak ďalej. Čiže sme svedkami vytvárania nových eh, technológií, do ktorých je ťažké vstúpiť, ale podarí sa vám to, ak si vytvoríte v tejto oblasti intelektuálny kapitál. Môžeme potom za nižšie náklady vytvoriť e, širokopásmovú infraštruktúru, môžeme prekonať digitálnu priepasť a takisto môžeme urýchliť budovanie vyváženého hospodárstva. Opiera sa to o myšlienku výroby elektroniky na tomto kontinente a využívania počítačového sektora. Ďakujem veľmi pekne. To boli veľmi rozmanité prednášky s rôznymi informáciami. Kolegovia teraz budú mať možnosť položiť otázky a potom pôjdeme na druhý panel. Yes, uh, uh, like to... A možno by som položil otázku všetkým trom našim panelistom, ak dovolíte ak nebudeme postupovať tak, ako hovoríte, že by sme nemali, tak čo by sme mali urobiť na miesto takéhoto postupu? Teda ak uvoľníme ehm, to percento ehm, frekvencie, ak budeme mať ehm, také využitie mobilného e, pásma, ktoré bude skutočne obrovské a ak budeme e, sa snažiť naplniť tieto očakávania, ako sa nám to môže podariť. Posledný rečník hovoril o zvýšení rozsahu e, inžinierských sietí, ale neviem, či to bude stačiť, pretože nevieme, či e, sa to navýši z krátkodobého hľadiska. Teda z pravidla to vnímame ako navýšenie v rôznych eh, aspektoch eh, využívania frekvencií. Eh, o čo intenzívnejšie sa využíva mobilné spektrum, o to intenzívnejšie sa využíva aj nemobilné ak zaznamenáme zvýšené využívanie aj mobilných, aj pevných sietí, tak si uvedomíme, že potrebujeme o mnoho väčšiu časť spektra ako doposiaľ. Teda nedá sa presunúť, napríklad e, nedajú sa pre, presunúť frekvencie automaticky z pevných sietí do mobilných. To sa nevyrieši tento problém, pani Trautmann. Pani Trautmann, ďakujem. Chcem e, tretiemu kolegovi položiť otázku, ktorý hovoril o zdieľaní spektra Eh, vyňatého z licencie a chcela by som, aby sa o tom podrobnejšie hovorilo, pretože ja osobne si myslím, že aby sme podporili inovácie, aby sme urobili pokrok v kognitívnych technológiách, musíme časť dividendy obetovať výskumu a inováciám. A toto platí pre všetkých aktérov. A z tohto pohľadu sa domnievam, že všetci majú zodpovednosť vysielatelia, aj operátori, mobilní operátori. Aká je vaša pozícia k tomuto a ako by sme mohli my k tomu pristupovať aktívne, ako by sme to mohli aktívne podporovať, aby vznikla takáto orientácia pridelovaného spektra rôznymi metódami a takisto ako by sme to mohli vyriešiť s tým spektrom, ktorý je vyňaté z, lice- z licencie, aby mohlo prispieť e, k vývoju užitočných technológií. Ďakujem teraz pani Del Castillo. La verdad es que para un eh, parlamentario... Ďakujem pekne, pán predseda. Aby som bola úprimná, ja ako poslankyňa Európskeho parlamentu eh, už pracujem mm, v tejto oblasti dosť dlho. Tie technické prvky tieto diskusie považujem za dosť zásadné. E, sú tu isté ťažkosti, keď e, chceme získať e, nejaký jasnejší prehľad na základe technických princípov, ktoré sú patrične prísne. My môžeme v zásade vychádzať e, zo skúseností, ktoré sú k dispozícii. Z toho, čo povedal pán Forge, vyplýva, že deti už nepozerajú televíziu, už pozerajú už iba televíziu cez počítač a moje deti robia to isté. Z tých e, čísel, ktoré sme videli na obrazovkách, e, vidíme, že smartphones ich využitie e, sa e, veľmi výrazne zvýši v najbližších rokoch. Teda je potrebné poskytovať e, také formy využitia technológií, ktoré umožňujú ich rozvoj, aby sme dokázali naplniť očakávania spotrebiteľov v oblasti technického rozvoja. Teda musím priznať, že som trošku zmetená Hovoríme teraz o tom, že ľudia využívajú rôzne technologické zdroje, či už ide o DTT alebo nejaké iné formy. Je tu akási neochota, je tam dosť veľa problémov v informovaní o tom, že technológie sa začnú uberať iným svojim vlastným smerom. Môžete nám teda povedať eh, vo vašej oblasti, vo vašom odvetví, by e, bolo zrejme želateľné snažiť sa zlákať ľudí e, mm, na toto smerovanie, pretože vďaka tomu by ste mohli rozvíjať e, svoj nový výrobok. Rada by som sa vás opýtala celkom priamo. Bez ohľadu na zrealizovateľnosť tohto návrhu Z hľadiska návrhu komisie, ku ktorému sa musí vyjadriť parlament, my sa snažíme e, čo najpružnejšie rozdeliť toto spektrum, ale čo podľa vás by bol najlepší, najreálnejší spôsob uspokojenia potrieb, ktoré budú v budúcnosti. Už teraz e, sú náznaky týchto nových potreb. Je tu potreba rozvíjať e, také spektrum, ktoré bude užitočné ako platforma pre tieto nové technológie, aby sme dokázali naplňať očakávania spotrebiteľov. Spotrebitelia očakávajú v najbližšej budúcnosti e, tieto nové služby. Sí. Pani Madurel, ďakujem, pán predseda. Ja by som nadviazala na predrečničku pretože sa tu spomínalo efektívne využívanie spektra a čo najefektívnejšie rozdelenie tohto spektra. E, viacerí rečníci e, spomenuli obľúbené činnosti svojich detí. E, aká je situácia v praxi? Len málo kto zatiaľ hovoril o koordinácii. V tejto situácii potrebujeme rozumnú koordináciu krokov medzi širokopásmovými a bezrotovými politikami v oblasti Európskej únie. Možno by sa nám takto podarilo vyriešiť niektoré súčasné problémy. Dobre, teraz ja by som rada ešte položil dve praktické otázky, pretože to mňa vždy zaujíma najviac. Možno by mi niekto dokázal odpovedať. Ehm, zvažujeme teraz eh, možný dopyt po týchto nových frekvenciách. Aká je skutočná situácia v rozdeľovaní tých frekvencií, ktoré už boli uvoľnené? Dá sa nejako odsledovať, aký, aký je vývoj v členských štátoch eh, z hľadiska dopytu po týchto uvoľnených frekvenciách a mm, ak eh, nie je dopyt, do akej miery sa dá o tom ešte rokovať? A druhá otázka na pani z BBC, tá hovorila o nákladoch. Ak vznikajú takéto náklady, znamená to, že ak by sa otázka nákladov vyriešila, bola by to e, nejaká možná odpoveď pre napríklad BBC, kto by napríklad znašla tieto náklady, aké modely si dokážete predstaviť v tomto smere. To by ma zaujímalo. Teraz by som dal slovo všetkým trom, aby odpovedali možno pán Forge ako prvý. Thank you very much. Ďakujem za slovo. V zásade sa otázky všetky sústredujú na to, čo urobiť v budúcnosti. A čo vidím ja, a samozrejme otázka znie tak, či sa to náhodou už nedeje, je to, že rozličné inštitúcie ustanovizne na európskej alebo národnej úrovni v oblasti spektra, každý má záujem o odpoveď na túto jedinú otázku. Ako ďalej? Čo v budúcnosti? Je tu pracovná skupina, ktorá hovorí, keby sme nie krátkodobo a dlhodobo zmenili súčasný spôsob prideľovania spektra, ktorý každý jeden človek neznáša a každý, keby mohol, tak by vykrikol ach, tá hrôza. Ale čo by sme robili na novo, inak? Ako by sme to robili? Sú isté náznaky toho, ako sa pohnúť vpred, kadiaľ ísť. V roku 2007 sme diskutovali s Deutsche Telekom, ktorý sa snažilo e, dobehnutie digitálneho zaostávania a nakoniec do roku 2020 sa, sa to vyčíslo na 350 miliard a do roku 2020 boli aj ďalšie odhady, ale tento vývoj sa teraz už berie oveľa vážnejšie do úvahy ako vtedy. V Európe sme mali šancu vyhrať späť e, isté technologické pozície, ktoré sme stanovili v radiokomunikáciách, telekomunikáciách, v počítačoch. A čo, sa, čo treba rýchlo vyhodnotiť, je plán toho, ako novo prideliť spektrum, keď už sú v hre nové technológie. Ani nie také nové, len ich človek nevidí v civilnom živote, ale v vojenskom sektore už dávno fungujú. Napríklad CD a M technológia pochádza z amerických ozbrojených síl, ktorí títo ju už používajú. A čoraz viac týchto technológií bude v budúcnosti dostupných aj v civilnom sektore. Musíme sa vyjadriť, a ja som veľmi rád, že počujem aj tu tieto otázky, vyjadriť sa, ak sa rozhodneme postupovať vpred, a toto je veľmi dôležitý moment, aspoň pre mňa, tak potom musíme celkom vážne brať technologický vývoj, technický vývoj, ale musíme ho zvládnuť náležite. Podobne ako povedala Catherine, musíme zanalizovať e, prínosy, zisku, zisk, náklady a opýtať sa, kto to za sa to všetko zaplatí. Keď som hovorila o analýze, ktorú sme vyhotovili pred 4 rokmi pri e, digitálnom zaostávaní, ako to dobehnúť a čo vlastne môžeme získať digitalizáciou v Európe, táto analýza, ktorá sa sústredovala na hospodárskú, sociálnu a technickú stránku, po, sa spýtala, aký prospech bude mať každá z týchto stránok. Na technickej a odbornej stránke budeme mať viac pracovných miest a kapitálu v Európe. A keď všetky tieto tri stránky spojíme, tu niekde nájdeme odpoveď na otázku, ako riadiť spektrum budúcnosti. Ale nie je možné začať úplne na zelenej lúke, nie je možné rozdeliť spektrum a náklady aj to, čo bude sa vysielať stále terestriálne, pretože bude potrebné zdieľať niektoré pásma, ale používať technológie, ktoré teraz sú našim očiam skryté a používať e, také alternatívy, o ktorých sme doteraz neuvažovali. Máme obrovskú počítačovú moc v rukách. Ehm, kapacita počítačov je obrovská za nízke náklady. Keby sme si zobrali mobilné telefóny, koľko ich je v Európe, jedna malá firma v Cambridge napríklad tak vylepšila mobilné telefóny, že sú lacné a maličké a pritom aj rovnaký výkon. Odpoveda to trochu na otázky, ktoré ste položili. Mne sa veľmi páčila otázka, ktorá zaznela z tejto strany. Či využívame možnosť širokého pásma tak, aby ho mohla využívať celá Európa. Podľa mňa odpoveď znie áno. Určite áno. Toto by mal byť krátkodobý eh, horizont pre nás na dlhej ceste. 600 MHz pásmo treba celé uvoľniť pre spoločné zdieľané záležitosti a prienik by mal byť eh, oveľa vyšší. A tam sa naozaj už dajú dosiahnuť veci. Viem, že v mnohých krajinách je to provokačná myšlienka, ale v Európe máme neustálu eh, otázku či budeme mať jednotný trh alebo 27 malých trhov. Ako ich prepojiť? To je súčasť odpovede. Ďakujem vám za vašu príspevok. Teraz odpovie pani Smadia. Niekoľko poznámok. Aké služby chcú spotrebitelia? Veľa sme hovorili o tom, ako mladí ľudia využívajú technológie, ako všetko pozerajú prostredníctvom internetu na svojich laptopoch, ale robia aj iné veci. Keď je program, ktorý sa im veľmi páči, tak si ho chcú pozrieť aj na veľkej obrazovke s vysokým rozlišením, s vysokým HD. Takže tu máme mnoho potenciálnych služieb, ktoré môžeme ponúknuť. Lenže oni chcú tieto služby všetky spolu. Ako môžeme poskytnúť všetky a ako môžeme na ne využiť spektrum, ktoré máme k dispozícii? Aké ďalšie mechanizmy môžeme použiť? Tieto zdieľané aktivity a rôzne technologické hračky a prístroje by mali byť navzájom prepojené a inteligentné, aby vedeli navzájom komunikovať a využívať sa moderným spôsobom. My v BBC máme výskumné oddelenie, ktoré sa naozaj zaoberá týmito drobnými zariadeniami, technologickými hračkami a ak tieto drobné prístroje využijeme tak, že budú vedieť komunikovať s inými používateľmi, ak sa nám podarí vytvoriť takéto rozhranie, náš výskum bude naozaj využitý naplno. A iba takto sa nám podarí vytvoriť štandardy, ktoré budú pre všetkých dôležité. Ak sa nám nepodarí dosiahnuť toto vzájomné prepojenie a komunikáciu, nebude to dobre. Nehovorím tu o tom, že máme mať veci pod, kontrole, pod kontrolou, nehovorím o tom, že majú pôsobiť sily voľného trhu. Hovorím iné. Je tu model, ktorý určite nefunguje, a to sú aukcie. Aukcie 27 krajín EÚ, ak sa budú konať tak ako doposiaľ, tak sa nám nepodarí skoordinovať a zharmonizovať a najlepšie využiť spektrum na celoeurópskej úrovni. Naozaj sa nám to nepodarí, minimálna šanca. A ak sa presunieme k myšlienke zdieľaných aktivít, tak potom budú všetky tieto technologické hračky a prístrojčeky dobre fungovať, ľudia ich budú využívať a tu my v Európe sa môžeme podielať na výskume a inovácii tohto smeru vývoja. Koordinácia, komunikácia, harmonizácia, to je cesta, ktorou sa treba uberať. Takže kontrol, kontrola spektra, možno z časti ako najlepšie využiť spektrum, aby sme naozaj e, dodali to, čo ľudia chcú, do všetkých možných technologických hračiek, ktoré používajú, spoliehajúca na široké pásmo, kde fungujú mobilné technológie, ale potrebujeme zároveň aj statické technológie, ktoré budú stále podporovať klasickú televíziu. Keď si chcete pozrieť futbal, tak asi vám na to nepomôže široko spektrové pripojenie, ale chcete normálnu veľkú obrazovku, na ktorej bude veľké rozlíšenie. Toľko z mojej strany. A teraz pán Fizi. Mojou odpoveďou bude, je ľahko sa pozrieť na to, čo vytýčilo Cisco a prepadnúť panike. Uveriť, že tu je kríza spektra, že nemáme dostatok frekvencie, dostatok kapacít, aby sme obslúžili všetok dopyt. A myslím si, že to by bola pravda iba vtedy, keby Európa nebola bývala urobila za ostatných 5 rokov nič. Lenže Európa už sa začala stavať tejto výzve, ktorou je politika využívania spektra a vyhli sme sa istým nebezpečenstvom. Nemali by sme prepadať panike, pretože kríza nehrozí, nebude hroziť, ak sa nám podarí e, vykonať kroky a opatrenia, ktoré sme už začali robiť. Máme dosť veľa kapacít v novom spektre, je tam dosť pre nový modelný priemysel, ale výzva spočíva v tom, ako naplniť obsahom rozhodnutia, ktoré sme už prijali. Aj Catherine o tom hovorila. Vždy ma znepokojí, keď hovorím o tom, že cieľ sa môže presunúť z roku 2013 do roku 2015, pretože nasledujúce tri roky budú naozaj kritickým obdobím. Ale budeme robiť aj veľa iných vecí ako branža, aby sme zlepšili efektívnosť tých technológií, ktoré už využívame dnes. Budeme budovať lepšiu infraštruktúru, viac infraštruktúry, tak aby bola už moderná, zmenená a budeme používať takéto ponúka takéto služby používateľom. Aj iní rečníci hovorili o tom, že za ostatných 20 rokov sa obrovsky rozšírilo operačné pole pre mobilných operátorov a preto by nemalo byť pre nás ničím nezvyčajným to, čomu čelíme dnes. Opäť tu máme rozličné alternatívy, ktoré treba naplniť obsahom. A ak je naplníme obsahom, a to je pre mňa ten veľký test, ako to urobíme? Pretože podľa mňa nemáme reálny plán. V 27 členských štátov, štátoch sa ťažko včas niečo vykoná rovnako synchronizovanie. A v našej branži nikdy nebolo nič dôležitejšie, ako včas vykonať a implementovať rozhodnutia, ktoré sme už prijali a ktoré čakajú na to, aby sa zrealizovali. A padla tu veľmi dôležitá otázka, už sme sa rozhodli v Európe, zabudneme teraz na rozprávu o 700 MHz spektre, prečo sme sa rozhodli v Európe po dlhých rozprávach a diskusiách a dobrých rozprávach, že je múdre a že je v európskom záujme, aby sme využili 800 MHz pásmo pre sektor, ktorý vysiela. A predsa tá časť 800 MHz spektra je využitá. Len, len jedna krajina sa prihlásila k využitiu tohto konkrétneho pásma. Každý jeden členský štát EÚ s výnimkou Nemecka a Fínska sa musí zobudiť, začne rea- začať realizovať rozhodnutia, ktoré už sú dávno prijaté a o ktorých diskutujeme za ostatné tri roky. Úprimne povedané, rozumiem záujmu Catherine o dlhodobý plán toho, ako bude vyzerať ďalšie uvoľňovanie kapacít spektra. Ale v súčasnosti mňa to až tak nezaujíma, čo bude mať k dispozícii o 5 rokov. Skôr by som chcel zabezpečiť, aby sa zrealizovalo to, do čoho sme už investovali toľko času, o čom sme už toľko hovorili. Nech sa to už zrealizuje v praxi. Máme kapacitu k dispozícii, včas ju branža dostala, a naozaj to nie je finančne náročné pre náš priemysel, pre našu branžu, aby sme naplnili obsahom to, čo sme slúbili a verejné financie to utiahnu. Myslím si, že otázka toho, koľko našich rozhodnutí sa už efektívne zrealizovalo, je tou kľúčovou otázkou, ktorú by sme si mali klásť opäť a opäť. A až keď budeme mať jasnú odpoveď, až potom sa môžeme začať zaujímať o ďalšiu kapacitu spektra do budúcnosti. Ďakujem za pozornosť. Ešte v krátkosti, e, aby som zareagovala na to dianie vo Veľkej Británii. E, tam všetky plány na prechod na digitálnu siete vychádzali z toho, že vysielatelia nebudú musieť uvoľniť 800 e, MHz. Je zaujímavé podotknúť, že problém, ktorý sme zaznamenali v Veľkej Británii, sa vyskytol preto, že vláda Ovkom ešte pred harmonizáciou e, sa dohodli na niečom. Ja netvrdím, že nenaplníme tento prechod v rámci starobeného lehoty, ale uh, my môžeme naplniť tento plán, tak ako to bolo naplánované, a potom sa môžeme zaviazať k ďalším opatreniam, ktoré budú nevyhnutné, ale nemôžeme sa zaviazať ku všetkému, e, o čo e, sme boli požiadaní e, k jednému stanovenému termínu. Ja súhlasím, že je potrebné implementovať ďalšie rozhodnutia, ktoré už boli prijaté. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem za vysvetlenia aj za odpovede a informácie. Tým uzatváram prvý panel. Ďakujem najmä našim hostom. No a teraz poprosím ďalších hostí, aby sa usadili tu vpredu a Gunnar prevezme potom vedenie tohto panela. Ďakujem veľmi pekne. Merci beaucoup.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 Are we missing? No. Yeah, no, no. He's, he's here. here. He's here. Hello. So, thank you very much, and I think we will. Um... Ďakujem veľmi pekne. Túto časť vypočutia môžeme hneď odštartovať a teraz sa dotknem jednej otázky, ktorá už zaznela. A teraz sa aj budeme venovať trošku viac do hĺbky. Hovorili sme o tom, ako vyzerajú e, veci v súčasnosti, ale je dobre pozrieť sa aj do budúcnosti. Čiže témou tejto časti panela e, sú možnosti do budúcnosti. Teraz dostane slovo pán Chris Gau z CISKA. Takže ak prídete túto bližšie, tak uvidíte moju tvár. Ďakujem. Cieľom tohto panela je preskúmať budúcnosť spektra, jeho možnosti, ako sa to týka politiky spektra ako celku. Toto je e, graf, ktorý možno, že vidíte už tretí krát, ale nevadí, toto vytvorila moja spoločnosť. A hovorí sa tu o tom, kam smeruje objem mobilných dát v budúcnosti. My sme teraz svedkami toho, že sa zdvojnásobuje tento objem každý rok medzi rokmi 2009 až 2014. Tieto štatistiky vyšli e, dnes a takisto máme aj nové údaje, ktoré potvrdzujú, že v roku 2014 budeme hovoriť o 6 terabajtoch za mesiac, nie o 3,6 terabajtoch za mesiac, ako je to tu. Najviac ženie tento trh vlastne e, video, video na laptopoch a takisto aj smartfónoch. E, Čiže to sú tie dve, dva hlavné e, prístroje smartfón vytvára 30 e, násobne väčší objem dát ako bežný telefón. A to, to isté platí aj pre pomer laptopy, bežné počítače, a tu sme ešte nezvážili tablety. Pozrime si e, regióny, ako to vyzerá vo zvyšku sveta. Keď sa pozriete na tento e, graf, na pravej strane máte tam 34 e, celého, celých mobilných e, dát e, sveta, ktoré sa budú nachádzať v Európe. Môžeme povedať, že Ekono- Európa nie je len najväčšie hospodárstvo, ale aj najlepšie hosp- najväčšie hospodárstvo pre mobilné dáta. 600 kilobitov za sekundu je priemerná rýchlosť downloadovania a 400 kilobitov za sekundu je to v Severnej Amerike. Politika spektra je dôležitým faktorom a aby sme boli v tomto vodcami, tak e, musíme niečo preto robiť a tu vstupujú do hry regulátory. Licencie pre spektrum pre mobilný broadband je jedna vec, na ktorú sa e, sústredíme. Vidíte v tejto tabulke navrhované lehoty, e, ktoré navrhuje RSPP na sprístupnenie e, spektra, čiže 900 MHz. To kedysi bolo pre mobily 2G a Voice, čiže máte to Máte tu takisto 2,6 GHz a takisto aj 2,1 GHz, ale o tom sa v Európe ešte nerozhodlo. Čiže to není v RSPP. Ja som si myslel, že ostatní rečníci sa budú sústrediť na to licencované spektrum a ja som chcel hovoriť o inej oblasti. Do určitej miery o tom hovorili nám najmä zástupca Vodafónu a E, viem, že iní operátori hovoria o druhej digitálnej dividende a o tom, čo je zapracované v RSPP ohľadom tejto veci a ja teda chcem dnes hovoriť o jednej inej veci a to e, systémy e, Wi-Fi prístupu, systémy bezdrôtového prístupu a najlepšie známy spôsob Wi-Fi. Toto je dosť technická tabuľka na ľavo máte Wi-Fi štandardy a napravo máte definovaný štandard, ktorý sa realizuje, čiže rýchlosť. Nové štandardy umožnia oveľa e, väčšiu rýchlosť až 3,2 e, gigabitov za sekundu. No a ďalšia vec, o objem spektra, ktorý si to vyžaduje od 40 MHz na kanál až po 160 MHz na kanál. Tieto štandardy možno už budú platiť v roku 2013, čiže z pohľadu regulátora je to dôležité a myslíme si, že RSPP je veľmi dobré miesto na to, aby sa o tom začalo práve tu premýšľať, ale zatiaľ sa tak nestalo v RSPP. Prečo je to dôležité? Prečo nás to zamestnáva? Prečo potrebujeme takéto veľké rýchlosti a tieto nové normy? Prvá vec sa týka offloadingu. Tuto sú uh, štatistiky. Pán Forge hovoril tiež o tom, že existuje e, prechod z offload mobile traffic na Wi-Fi a keď sa pozriete na štatistiky, sme e, vo všeobecnosti vždy na nejakom e, fixnom mieste. Máme smartfóny, mobilné telefóny, ale máme doma, alebo sme doma, alebo v práci. 60% času trávime na týchto miestach. Bol tu príklad O2, ale ja spomeniem Mobistar. Ak máte iPhone a sieť Mobistar, automaticky zistí, kde je mobilná sieť e, Wi-Fi a automaticky vás pripojí, prepne na túto sieť, pretože oni chcú e, ten objem dát preniesť vždy na najbližšiu sieť Wi-Fi, ktorá je prístupná. Ale nie je to iba o offloadingu mobilných dát, Chcem tu uviesť aj príklad nejakej sociálnej spoločenskej aplikácie. Prečo potrebujeme napríklad bezdrôtové videosiete, ktoré budú využívať Wi-Fi systém? Toto je príklad nemocnice. Všetko to ukážem naraz. Čiže kde môžeme využívať videá vo vysokom rozlíšení, aby sme zlepšili starostlivosť o pacientov, napríklad pri zasielaní laboratórnych výsledkov alebo pri komunikovaní núdzových služieb alebo správ, takisto videokomunikácia pre zdravotnícky personál. Čiže toto sú možnosti, ako využiť e, bezdrôtové e, systémy a ako môžeme vylepšiť tieto siete, aby sme zlepšili zdravotníckú starostlivosť. Keď sa pozrieme na oblasti vzdelávania, Napríklad v triede sa takisto môžu bezdrôtové videá využívať a to by naozaj mohlo mať určité výhody. Napríklad učiteľ môže interaktívne komunikovať s viacerými miestami naraz cez e, videokonferenciu v HD kvalite. Takže toto bol príklad z oblasti vzdelávania a takisto ešte aj presieťovanie v domácnosti môžeme takéto videá využívať aj doma. Napríklad v bezpečnostných systémoch a v budúcnosti napríklad aj pre obsahy 3D by sme mohli využiť Wi-Fi a zastupkynia BBC, BBC o tom hovorila, ale myslím si, že to sa nestane tak rýchlo. Takže čo s týmto všetkým môžeme urobiť? Pán Forge hovoril o nelicencovanom spektre 600 MHz. My by sme sa chceli pozrieť na spektrum 5 GHz, pretože si myslíme, že je to rýchlejšie a jednoduchšie riešenie a môžeme to urobiť relatívne jednoducho, bez veľkých rečí, čiže Máme už Wi-Fi na 2,4 GHz a máme 5 GHz a my chceme na globálnej úrovni Pozrite sa napríklad na Japonsko alebo USA alebo e, západnú Európu do určitej miery Indiu. Všetky tieto regióny už majú spektrum, ktoré sa môže využívať na Wi-Fi so šírkou 5 GHz. A my toto chceme rozšíriť tak aby sme mali také dve časti. Vidíte tie zelené línie na grafe. Chceme to rozšíriť z 1,150 na 5,95 až, tak aby sme využili aj rôzne technológie na zmiernenie ťažkostí, aby sme sa vyhli interferenciám. Máme tu napríklad aj e, stacionárne satelitné služby a vojenské technológie. No a teraz na záver zhrnutie. Takže o, e, mobilný sektor naozaj veľmi rýchlo rastie a musíme na to reagovať. Existujú skutočné dôvody na to, aby sme rozširovali pokrytie broadbandom, či už je to mobilný broadband alebo bezdrôtový e, broadband, či už v zdravotníctve, v oblasti vzdelávania alebo doma. Aby sme tieto všetky potreby splnili, myslíme si, že potrebujeme licencované spektrum, ale takisto aj spektrum vyňaté z licencovania. A preto navrhujeme, a to by parlament mohol doplniť do RSPP, aby tam pridal ešte alokáciu e, šírky 5 GHz. Čiže aby to rozšíril ešte na toto pásmo. Ďakujem. A teraz Patrik van Niftrik z firmy SES. E Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán Hökmar. Ďakujem, pán predseda výboru, za to, že ste nám dali možnosť prezentovať dnešné sa na dnešnom stretnutí. Budem hovoriť o kapacite pre budúcnosť a konkrétne o satelitoch a ich úlohe, akú môžu hrať a akú už hrajú v tomto kontexte. Odkiaľ sme? Sme SES, e globálny satelitný operátor. Máme 44 satelitov, ktoré pokrývajú celú zemeguľu a v našej štruktúre máme SES e Astra, SES e World Skies. Základňu máme v Luxemburgu, dve hodiny odtiaľto a máme kancelárie v Británii a Holandsku aj v iných miestach, všetko v Európe. Poskytujeme kapacitu satelitov pre video, pre dáta, pre široké pásmo, pre telefón, Novanie pre mobilné telefóny, ktoré majú veľkú záťaž pre vládne služby a cez sieť Astra, ktorú asi poznáte, poskytujeme služby, televízne služby pre 125 miliónov domácností. Čo sa týka Európy, máme 17 satelitov, ktoré pokrývajú svojimi službami európske úsilie, e, územie. Nazývame ich CQ a iné pásma. Vidíte, že sme globálnym operátorom, ale sme zameraní na Európu. To je ES e Astra, naša ale takisto sme aj v Afrike. Je dôležité zdôrazniť, a viem, že to nie je jednoduché, pre e, ľudí v miestnosti, pretože obrazovka vyzerá dosť malá, ale satelitná na branža je naozaj komunikačný priemysel. 75% predstavuje komunikácia a táto komunikácia zarába 94,3 e, milióna eur. Satelitná navigácia je ďalšia oblasť, ktorú pokrývame, ale čo sa týka hospodárskej hodnoty, je to menej oveľa menej ako to, čo vynáša komunikácia. Hlavným, hlavnou témou je kapacita pre budúcnosť. Veríme, že satelit umožňuje kapacitu pre budúcnosť a táto funkcia umožňovania sa dá ilustrovať nasledujúcimi príkladmi. Satelity môžu byť hostiteľmi rôznych aplikácií, rozmanitých aplikácií. Satelit buď len poskytuje svoju kapacitu a robí to, čo vie najlepšie, ale zároveň vie zabezpečovať distribúciu služieb podnikom, vieme zabezpečovať e, medzinárodné hovory, vieme zhromažďovať správy, správodajstvo a takisto televízne kanály s rozličnými parametrami. Máme služby s prianými hodnotami. Treba zdôrazniť, že medzi ne e, patrí Astra 2 Connect, ktorá dokáže poskytovať aj široké pásmo broadband. Hlavnou témou dnešného workshopu je efektívne využitie spektra. Myslím si, že satelity veľmi efektívne využívajú to spektrum, ktoré im bolo pridelené, tú časť spektra. Veľmi stručne sa to pokúsim vysvetliť. Tu máme satelit, ktorý pokrýva Európu jedným lúčom, používa jeden typ frekvencie. Môžu tú istú frekvenciu využiť tento satelit na iné účely, napríklad na západnú Afriku a tú istú frekvenciu na Južnú Afriku. To sa dá zdôrazniť, zdvojiť polarizáciou, ktorá zdvojuje množstvo kapacity, ktorú vysiela satelit. Ale keď si pozrieme na toto pokrytie, nové typy, ktoré zahrňajú aj sieť mobilných telefónov, sa používajú čoraz viac. Toto isté sa dá zopakovať, pretože hneď vedľa je ďalší satelit, ktorý môže zopakovať ten istý trik, takže frekvenciu, ktorú máme pridelenú, môžeme využívať opäť a opäť a opäť. Satelity, a to je dôležité v dnešnom kontexte, používajú vše zahrňajúce komplexné, kompletné pokrytie celej Európy a v tomto kontexte chcem zvýrazniť to, čo môže satelit urobiť v súvislosti so širokým pásmom. Ja som si istý, že neprečítate to, čo tu je napísané, prepačte za také drobné písmo, ale satelity môžu poskytnúť riešenie dobehnutiu digitálneho zaostávania. Každá domácnosť v Európe, či to je v meste alebo vo vidieckej oblasti, prostredníctvom satelitu môže byť obslužená pre satelit. To je jedno, kde je cieľová domácnosť. Širokopásmové služby ponúkame za dostupné ceny našim zákazníkom už dnes. Výhodou satelitu je okamžité pokrytie, ak máte novú technológiu, napríklad LTI, a chcete ju využiť doma. Vyžaduje to značnú investíciu, aby ste si to mohli dovoliť a je tu otázka času, o ktorej sme už hovorili. Dnes Satelity môžu pomôcť pri potenciáli digitalizácie a pri plnom využiť tejto, tohto potenciálu. To znamená, že ľudia dostanú viac obsahu po digitalizácii, než je tomu dnes. Máme dve megabitové rýchlosti stiahovania dát do domácnosti a za dostupné ceny. Tieto služby sú veľmi efektívne. Je dôležité zdôrazniť, že Dopyt po službách cez satelit vychádza hlavne z toho, že ľudia chcú pozerať video. Neverím, že existuje technológia, ktorá dokáže distribuovať videosignál efektívnejšie, ako to vie satelit. Čo sa týka iniciatívy, ktorá sa má využiť e, plne digitalizáciu v Európe, môžeme ponúknuť to, čo už na trhu existuje a je to väčšie prepojenie, na, napojenia. Dokážeme dodávať data rýchlosťou 4 megabity, máme vyššie frekvencie, ktoré dokonca ponúkajú prúd s hodnotou 10 megabitov a takto môžeme pokračovať ďalej. Čo sa týka inovácie, myslím si, že satelit je slovom budúcnosti. Digitálna televízia a prechod na digitálne vysielanie e, využil práve satelit. Bola to prvá platforma v roku 2006, na ktorú sa obratilo Francúzsko a dnes satelity sa využívajú v 90% na digitálne vysielanie, takže naozaj prechod na digitálne vysielanie bez satelitov by bol nemysliteľný. Každý z vás asi vie, čo to je HDTV s vysokým rozlíšením, televízia, ktorá poskytuje e, úžasný obraz a v, zdalo sa to kedysi byť vzdialeným snom a dnes vďaka tomu, že existujú satelity, je to možné a bežné. Ako viete, v Európe máme 320 kanálov, ktoré vysielajú v kvalite HD. A ešte stále satelitová branža rastie. Napríklad televízory HD sa rozšírili na televízory 3D HD a je zaujímavé zdôrazniť, že komerčné komunikačné satelity môžu mať napríklad také nástroje, ako je EGNOS a poskytovať v služby vláde. Takisto je možné sa prepojiť s partnermi v Afrike, Ázie, Latinskej Amerike. Treba zdôrazniť eh, situáciu, ktorá súvisí s RSPP, tá kapacita, ktorá je v dispozícii, satelit plne využíva, ale postaviť satelit a vyslať ho na obežnú dráhu stojí veľa peňazí a potom ho treba vyslať na obežnú dráhu, kde bude obiehať 15 e, rokov, trvá to 3 roky. A na takéto niečo treba stabilný regulačný rámec, právne úpravy musia nebyť krátkodyché a preto je pre nás dôležité, aby táto legislatívna základňa bola stabilná. E, prosíme EÚ, aby nemenila svojvoľne žiadne nariadenia a právne normy, ktoré by veľmi zasiahli do operácie, do prevádzkovania satelitov. Pretože my máme ako náš cieľ udržať Európu vzájomne prepojenú a prepojenú so zvyškom sveta. Dôležité je to najmä pre internet v Afrike. A dôležitá vec pre nás je aj harmonizované spektrum, ktoré by malo byť dostupné aby široké pásmo bolo prístupné pre všetkých. Celkom jasne chcem povedať, že nežiadame nové kapacity, nové frekvencie zo spektra, žiadame len, aby ste nám poskytli taký stabilný dlhodobý rámec právnych noriem, v rámci ktorých by sme sa mohli vyvíjať ďalej a pomáhať Európe splniť jej ciele. A čo sa týka e, organizácie CISCO, a štúdií, ktoré vypracovala táto inštitúcia a o ktoré hovoria, že vysoká časť frekvencii pásma sa míňa na videodáta. Video prostredníctvom satelitu má vynikajúce výsledky. Veríme v takéto prepájanie sa videí a myslím si, že satelit môže veľmi dobre sa doplňať s ostatnými technológiami, najmä pri videu v, so širokopásnovým internetom. Myslím, že toľko by som vám dnes povedal, ale pozývame vás na diskusiu okolo okrúhleho stola, ktorá sa 2. februára, teda zajtra, koná v tejto budove. Ďakujeme vám za príspevok, aj za to, že ste dodržali čas, aj za vašu prezentáciu a teraz odovzdávam slovo pánu Leskopovi ktorý zastupuje uh, Telekom de Management. E, no, e, Ďakujem. Pán predseda, je ťažké hovoriť ako posledný, pretože mnohé veci veľmi zaujímavé už zazneli. S Žeraldom Pogorelom sme pripravili túto prezentáciu na toto vypočutie a e, vybrali sme si také doplňujúce hľadisko. Chceme sa sústrediť na niečo, čo je podľa nás veľmi dôležité a to jednotný trh e, s telekomunikačnými službami jednotný telekomunikačný trh. E, súhlasíme v mnohých veciach so všetkými rečníkmi. V prvom rade je jasné, že existuje potreba a spotrebitelia a podniky používajú stále viac a viac telekomunikačné služby, aj mobilné komunikačné služby, pretože ľudia veľa cestujú, sú to takí nomádi. A v takomto kontexte v takýchto situáciách musia komunikovať, aj keď e, fixné siete sú, e, pevné siete sú e, veľmi vyťažené, tak sa používajú aj mobilné siete, smartfóny a tak ďalej. Mohli by sme povedať, že toto využívanie mobilného telefonovania je prvkom, ktorý by mohol posilniť našu slobodu pohybu v EÚ a mohlo by to aj prispieť e, k vytvoreniu jednotného európskeho trhu v oblasti e, rýchleho internetu a takisto to bude krok smerom k vytvoreniu tohto jednotného trhu. Jeden jednoduchý príklad. Európsku úniu nemôžeme vnímať ako 27 akvárií, v ktorých malé e, rybičky, e, ktoré sú veľmi e, inteligentné, sú to napríklad automobily, inteligentné automobily, ale nemôžu prechádzať, cestovať z jednoho akvária do druhého. Čiže na tomto sa asi všetci zhodujeme. Tie služby musia prekračovať hranice bez problémov kontinuálne pre spotrebiteľov. A je to dôležité aj pre o oblasť obchodu a najmä pre malé a stredné podniky, pretože tie potrebujú, i keď sú lokálne, regionálne, aj tak potrebujú si svoje záležitosti rozvíjať aj inde v Európe a preto potrebujú prístupy napríklad ku katalógom alebo k databázám a to je všetko mobilné. A na to potrebujú dostatočnú rýchlosť, dostatočnú kapacitu, aby bola zabezpečená e, komunikácia v reálnom čase a aby bola transparentná a dostupná finančne. Čiže ak chceme vytvoriť tento jednotný trh elektronickej komunikácie a mobilnej komunikácie, musíme sa zamerať na tú súčasnú fragmentáciu trhu. Chcem byť trošku provokatívny. Tu som E, zaradil niekoľko faktúr. Toto nájdete na internete. Je to e, francúzska faktúra 133 tisíc eur za rok, za, pardon, za mesiac v roku 2009 za mobilné telefonovanie a minulý rok 2010 William Harrison, anglický študent, trošku v Paríži príliš veľa používal mobilný telefon a dostal faktúru na 8 tisíc libier šterlingov. Čiže naozaj za takéto druhy služieb niekedy sa platí príliš veľa. Čiže tu máme tri veľké e, prekážky na tomto jednotnom trhu. V prvom rade sú to príplatky a náklady, ktoré sú naozaj extrémne vysoké, keď človek cestuje z jednej krajiny do druhej a keď využíva mobilné kapacity alebo mobilné služby. Toto je veľmi dôležité pre malé a stredné podniky aj pre spotrebiteľov, pretože tí ťažko čelia takýmto vysokým nákladom a naozaj môže im to brániť v práci v nejakom inom európskom štáte. Viackrát tu zaznelo aj, že existuje aj fragmentácia v riadení spektra všade v Európe. Je, sú tu problémy s kapacitami, ktoré musia byť riešenia a to je ďalšia prekážka. Napríklad mohla by existovať celoeurópska licencia, ktorá by umožňovala využívať tieto služby všade v Európe, bez toho, že by sme si kladli nejaké otázky ohľadom spektra. No a ďalší faktický prvok, štruktúra našich trhov elektronickej komunikácie je oligopolistická. Je to uzavretá štruktúra už 15-20 rokov a je tu veľmi ťažký prístup na tento trh a to zabraňuje veľkým pokrokom na tomto trhu. Aké sú negatívne efekty týchto troch hlavných prekážok? Prvý efekt je taký, že sa nám nedarí vytvoriť ten jednotný trh elektronickej komunikácie. Ja už strašne dlho pracujem v tomto sektore a o tomto jednotnom telekomunikačnom trhu počúvam už veľmi dlho. V poslednom balíčku telekomunikač... elektronickej komunikácie sa ešte hovorí o tomto trhu, ale stále menej. No a potom ďalší efekt pre malé a stredné podniky, to je veľmi dôležité Inovácia si vyžaduje malých aktérov, ktorí sú e, rýchli, reagujú rýchlo, sú agilní, ktorí rýchlo vedia niečo vytvoriť a uviezť niečo na trh. V súčasnosti tá fra- fragmentácia, ktorú som spomínal, či už ide o služby alebo ceny, neumožňuje malým a stredným podnikom využívať celý systém. Poviem jeden príbeh. Ja som robil e, výskum v jednej francúzskej škole. Mali sme tam inkubátor, kde pracovali inžinieri s manažérmi a mnohí z nich pracovali na pomoci na vývoji nových bezdrotových technológiách e, pre starých ľudí, aby mohli naďalej bývať doma, aby nemuseli e, opustiť svoje domovy. Ale keď títo výskumníci chceli ísť mimo Francúzska, keď chceli prekročiť hranice a exportovať tieto technológie niekde inde, tak to bolo naozaj veľmi ťažké. Napríklad v Spojených štátoch je oveľa ľahšie pre malý a stredný podnik prejsť niekam za hranice a rozvíjať sa. Čiže tu ide o základnú slobodu pohybu, či už osôb, služieb alebo veci. A pokiaľ ide o budúcnosť, Môžeme si vždy predstaviť, ako to bude e, vyzerať v budúcnosti. Podľa mňa budúcnosť je o 10 rokov. Ako budú vyzerať služby novej generácie? Pravdepodobne to budú veci, ktoré e, nám umožnia využívať energiu efektívnejšie a ktoré nám budú umožňovať udržateľný rozvoj a takisto budú nám umožňovať e, zriadiť si napríklad kanceláriu doma e, a podobné veci. Čiže bude tu veľká expanzia týchto služieb, ale ešte nevieme, ako to bude vyzerať v budúcnosti. Pred pár rokmi som e, pracoval v, roku, v, re, v regulačnom úrade vo Francúzsku. Bolo to v roku 2001 a robili sme tam štúdiu o inováciách a došli sme k tomu, že, že musíme myslieť najmä na tie malé a stredné uh, podniky, pretože tí sú hnacím motorom inovácií a musíme pre nich vytvoriť priestor, akési laboratórium, kde by mohli testovať, experimentovať, možno, že by mali dostať nejakú časť spektra, aby mohli pracovať. Všetko teda ide smerom k vytvoreniu jednotného trhu elektronickej komunikácie a tento trh podľa nás sa bude opierať o existenciu celoeurópskej platformy služieb, ktorá by bola neutrálna tak, aby e, spotrebiteľ nemusel ani vedieť, kam sa pripája, na, na akú sieť sa pripája, jednoducho, aby mal prístup k službám. Digitálna dividenda v dnešnej dobe nám ponúka obrovské príležitosti a takisto by sme sa mali zamyslieť nad kapacitou spektra, ktorú budeme pridelovať a takisto, ale by sme sa mali zamyslieť nad tým, že je to príležitosť na to, aby sme napadli tie oligopoly a aby sme ich donútili znížiť trošku ceny. Takáto platforma e, by mala byť zárodkom jednotného európskeho telekomunikačného trhu. A myslím si, že toto by sme mohli realizovať vďaka rôznym politikám, ktoré máme, najmä vďaka, vďaka regulačnej politike, vďaka politike riadenia spektra. Ako povedal e, Simon Forsch, mali by sme premýšľať aj nad tým, ako by sme dynamicky e, mohli rozvíjať spektrum, ako by sme mohli vytvárať nové služby, satelitné kapacity, o tom sa hovorilo pred chvíľkou a nesmieme zabúdať ani na to, že tu máme dve otázky, keď budeme prideľovať spektrum. Hovoríme veľa o digitálnej eh, dividende, ako ju rozdelíme, ale nezamýšľame tam nezamýšľame sa nad tým, čo sa bude diať po tom rozdelení, čiže ako budeme regulovať hospodárskú súťaž a ako zabezpečíme, aby tie e, ceny po rozdelení spektra e, sa nezvyšovali, ale skôr, aby sa znižovali. Aké princípy by sme mali aplikovať? Mali by sme uplatňovať princíp technologickej flexibilite, to aktérom umožní zvoliť si E, technológiu a využívať tú najlepšiu technológiu. No a to by malo ísť ruka v ruke s vytvorením sekundárneho trhu so spektrom, s časťou spektra a takisto by to malo byť sprevádzané spoločným kolektívnym využívaním spektra a podobnými vecami. Takisto musíme zabezpečiť otvorenie trhu. Ak e, sa zamýšľame nad Googlom, Amazonom, eBayom, Microsoftom, to boli malé a stredné podniky, ktoré eh, boli akýmisi inkubátormi. Na to nesmieme zabúdať. Čiže trh musí byť dostatočne otvorený pre nové podniky, aby sa mohli vytvárať v Európe, aby sa mohli rozvíjať. A týmto skončím. Ďakujem. Thank you very much. And... Ďakujeme pekne. To posledné, čo ste spomenuli, o Google a Yahoo, ktoré boli od samotného počiatku malými a strednými podnikmi, e, to je potrebné si uvedomiť. Ja poznám švédsku firmu Spotify, ktorá sa snaží presadiť na trhu tým, že poskytuje hudbu e, za poplatok. Niekedy je tento prístup považovaný za radikálny, ale nepodarilo sa im zatiaľ preraziť e, do takej miery, ako by chceli, eh, pretože eh, sú eh, v platnosti ehm, autorské práva, ktoré ich trochu obmedzujú, majú trochu priestor pre v Spojených štátoch amerických. Dobre, takže teraz je priestor pre diskusiu, pre otázky, pripomienky. Ak sa nikto nehlási, tak ja by som si dovolil položiť predsa len jednu otázku. Spomenuli ste váš vlastný pohľad, vaše skúsenosti, vaše názory a uviedli ste, že um, svet sa veľmi rýchlo mení, nevieme do akej miery sa zmení v budúcnosti, musíme uh, niečo urobiť a všetko je veľmi komplikované. To je zhruba v skratke, čo ste povedali. Hm, Prepášte, uh, e, nesumarizujem len vašu prezentáciu. Uh, pán Gou. To platí aj pre vyjadrenie mnohých iných firiem. Dalo by sa povedať, že e, akýkoľvek príspevok, ktorý si počúvame, e, znamená, že sme zmetení, ale na vyššej úrovni. Preto by som sa rád opýtal na základe týchto vašich vyjadrení, čo konkrétne chcete navrhnúť, aby sa zmenilo, aby sa zlepšila situácia, aby sme vylepšili tú navrhnutú smernicu, o ktorej tu dnes hovoríme. V Európskom parlamente máme dve minúty k dispozícii, keď hovoríme v pléne. Teraz dostanete každý z vás dve minúty, aby ste nám predniesli svoje návrhy na vylepšenie tohto návrhu smernice. Nech sa páči, môžete začať, pán Gou. Ďakujem. Myslím, že prvý krok, ktorý by som urobila, eh, je, že by som rozšíril eh, tú nelicencovanú časť eh, spektra, aby sme poskytli 5 GHz. Eh, nemyslím si, že by to spôsobilo nejaké problémy. Myslím, že Európsky parlament v tomto by mohol byť taktiež nápomocný. Eh, nespomenulo sa to dnes na tomto fóre príliš mm, v rámci spektra, ktoré podlieha licencii. To je tiež veľmi dôležité. Myslím, že zachovanie lehôd, tak ako platia v rámci RSPP, je veľmi dôležité. Myslím, že ešte je priestor e, skúmať ďalšie možnosti predelovania licencie v rámci spektra. E, Prepašte, ale e, to mi až tak nestačí. Cisco vypracovalo rôzne grafy o zvyšovaní objemu prenosu dát vo všeobecnosti. A dnes ste vôbec nehovorili o otázke rýchlosti datového prenosu. To je ďalšia dimenzia, o ktorej hovoríme okrem kapacity. Je tu neustála potreba vyššej a vyššej rýchlosti prenosu dát. Je to cieľ vo výške 100 MB do roku 2020, ale vzhľadom na to, aký rýchly bol vývoj doteraz, myslím, že e, budeme zaostávať, ak budeme mať 100 e, MB pre polovicu obyvateľstva do roku 2020 a Južná Kórea bude mať eh, napríklad 1000 MB už onedlho. Teda ako by si nielen ale aj ostatní, ako vnímate eh, rozdelenie spektra v súčasnosti a je za eh, predpokladu toho, čo je už obsahnuté v návrhu, ako myslíte, že by to ovplyvnilo dopyt? Nuž, otázka rýchlosti sa netýka len spektra. Myslím, že v rámci spektra je potrebné podotknúť, že o čo širšie budú kanály, o to vyššia bude rýchlosť. Čiže čím viac spektra bude k dispozícii, o to vyššia bude rýchlosť. Zistite, že sú v tomto smere ste obmedzenia, to mm, nespochybňujeme. Myslím, že mm, napríklad e, mobilná sieť by sa mohla e, posunúť e, ďalej na siete 4G, ďalej, LG a tak ďalej, to by sa možno nepodrlo do roku 2020 e, to zvýšenie k dispozícii na 100 megabitov za sekundu. Ale keď hovoríme o spektre, e, tak e, máme čoraz bližšie k domácnostiam nielen FTTH, ale aj fibrový internet. To je čoraz dostupnejšie. To bezrotové spojenie je iba e, spojenie medzi domácnosťou a stožiarom. E, nad rámec tejto vzdialenosti je to úplne tradičné pevné drôtové spojenie. Takže toľko. E, ďalej dostane slovo pán Van Nitrik. Aby som sa ešte vrátil k otázke, čo by som zmenila z našho pohľadu. My nemáme až také požiadavky na zmenu. My by sme skôr žiadali, aby Európska únia a členské štáty veľmi pozorne zvážili aj širší kontext, ten najmä Medzinárodnú telekomunikačnú úniu a jej stanovisko, pretože satelity využívajú iné frekvenčné pásma, e, C pásma, KV a KA pásma. To K pásmo už je pridelené satelitným vysielačom už dlhodobejšie a teraz vidíme, že sa v rámci tohto pásma poskytujú služby konečným užívateľom. Tým, že by sme každé dva alebo tri stupne e, opätovne využili spektrum, ktoré by sme zvýšili jeho kapacitu celkovú. Nemôžem sa veľmi vyjadrovať k otázke 800 MHz. Pre nás je to veľmi príliš nízke aj z hľadiska priestoru, aj z hľadiska spektra, ale Myslím, že môžem povedať toľko, keď hovoríme o vysokej rýchlosti konečným užívateľom. Napríklad zastupca Vodafónu hovoril o 90% eh, vo Veľkej Británii, ale čo s tými 10%? Myslíte, že eh, by mali eh, všetko spektrum dispozície, ktoré na svete je, myslíte, že by dotiahli ten fibrový internet aj na tých konečných 10%? alebo by sa to vyriešilo nejakým iným riešením, tým, že tie dáta, ktoré sa prenášajú nejakým iným spôsobom, by boli k dispozícii tým zvyšným 10%. Ďakujeme pekne, pán Leskop. Pokiaľ ide o prvú otázku, ako to už zaznelo v prezentácii, myslím, že by sme mali vytvoriť celoeurópsku licenciu. Mohli by sme harmonizovať, koordinovať toto a mali by sme neustále mať na zreteli tú myšlienku jednotného trhu, pretože to je podstata éru Európy, takže musíme vytvoriť tú celoeurópsku licenciu. Potom už nie je tak dôležité, ako sa bude používať. Ja by som chcel takú licenciu open source, čiže Mali by sme nájsť nejaký zdroj financovania na vyššej úrovni pre všetko. No a mali by sme potom pracovať smerom e, k trhu služieb. Takže toto je prvý prvok. No a potom by sme možno mohli vytvoriť ešte systém licencií v zónach. E, tu podporujem zástupcu SES, e pretože sú zóny, ktoré sú ťažko dosiahnutelné, preto musíme rozmýšľať nad prostriedkami, ako e, sa dostať k týmto osobám v týchto zónach. Možno, že satelit by tam bolo dobré e, riešenie. No a v ostatných otázkach podporujem to, čo povedali moji predrečníci. Ďakujem. Ďakujem. Chce sa ešte niekto ujať slova? Ak nie, ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na dnešnom vypočutí. Ďakujeme za diskusiu. Rád by som sa s vami podelil o krátke úvahy. Jedna úvaha. Hovorili sme o tom, aké riešenia, krátkodobé riešenia máme aj pre tie časti spektra, ktoré budú používať všetci užívateľia, je dôležité, aby sme sa zamerali aj na túto oblasť, ktorá sa po anglicky volá Commons. Čo sa týka európskych služieb, mali by sme napredovať práve v tejto oblasti. Toto je práve zámer umožniť, aby sme sa pohli v tomto smere aby sa operátori prepojili, aby sa pracovalo s licenciami, to by bolo naozaj veľkým úspechom. Ako otvoriť frekvencie spektra? Je ďalšia otázka. Myslím si, že je tu tendencia, a teraz to hovorím skôr pre ďalšiu diskusiu do budúcnosti, nie pre dnešnú diskusiu, a moju správu dopracujem e, do konca februára, vtedy bude predložená vo výbore. Tam budeme znova hovoriť o týchto veciach, bude rozprava. A ja tam chcem hovoriť aj o tejto záležitosti zdieľania o commons. Keď sa zvýši množstvo prenašaných dát, keď budeme chcieť ich prenašať istou rýchlosťou a podobne, musíme si prediskutovať, ako otvoriť pásmo, tak aby to bolo možné. Európa bude vtedy potrebovať 1200 MHz kanál alebo 1200 MHz ako takých a my sme sa zastavili pri 800, aj keď už sme na 500. Problém spočíva v tom, že hovoríme o tom, čo sa dialo za minulé roky, že sa zvyšovala prevádzka e, dát množstvo dát, ale čo bude, keď sa zvýši počet služieb, keď sú, vzniknú nové technologické hračky. Ja som bol fascinovaný, keď som sa dozvedel, ako smartphones zmenili spôsob telefonovania a spôsob používania telefónov. myslím si, že nové technologické vynálezy a zariadenia budú meniť svet podobným spôsobom. iPad, iPhone nie sú posledným vynálezom ľudstva informačné technológie sú nezadržateľné. Možno, že sme už dosiahli vrchol, ale možno na budúco jar sa vynoria úplne nové technologické zariadenia. A potom uvidíme, čo sa bude diať. Myslím si, že ste spomenuli aj vzostup našich rozličných služieb v zdravotníctve. Budeme strojmi a internetom fungovať v súčinnosti Vieme, že sa veci rýchlo menia a možno, že sme iba na začiatku celkom novej éry. Niekedy mám pocit, ako keby sme sa pozerali na čierno televíziu a tvrdili, aké to je úžasné, ale dosť sa veci odtedy zmenili, pravda. Teraz sme v podobnej situácii. BBC prostredníctvom svojej zastupkyne vyjadrilo e, niečo podobné. Myslím si, že všetci súhlasíme s tým, že veci sa menia, ale sme pripravení na e, tieto zmeny. Sme hospodárstvom, ktoré je otvorené pre všetky tieto zmeny, aby sme sa nechytili do pasce, do ktorej sme sa chytili v 80. a 90. rokoch s GSM systémom. Treba naozaj mať oči otvorené a dávať pozor. To je moja posledná poznámka. Ďakujem vám všetkým za účasť na tomto vypočutí. Mimoriadne ďakujem tomuto panelu a predchádzajúcim panelistom a navrhujem, aby sme im zatlieskali. Ďakujem, že ste prišli.